Ďakujem, pán predseda. V mene mojich kolegov, ktorí spolupodpísali túto písomné prehlásenie pani Fiona Hall a pani Madurel, pani Sargentini a pána Filipa Kačmarka, by som najskôr chcel vyjadriť naše potešenie nad tou skutočnosťou, že toto písomné prehlásenie získalo taký vysoký eh, počet podpisov vzhľadom na to, že táto téma, ktorá rozvíja vedecké kapacity Afriky a podporuje európsko-africké partnerstvo v oblasti radiovej astronómie, je veľmi dôležitou oblasťou a um, teda je zdrojom veľkého záujmu hlavne v Južnej Afrike. Čiže ďakujem všetkým signatárom. Je tu tým mladých ľudí, ktorí boli veľmi entuziastickí eh, v zbere týchto podpisov. Chcem im poďakovať týmto mladým a tiež eh, vláde a orgánov, eh, pán, orgánom Južno z Afriky, Pani ministerka bude na budúci týždeň e, tu a bude s médiami komunikovať o dôležitosti tohto písomného prehlásenia pre pokrok afrického kontinentu a e, hlavne teda v južnej časti. Chcel by som tiež vyzvať komisiu, aby reagovala konštruktívnym spôsobom Vzhľadom na dôležitý charakter tohto písomného vyhlásenia je to veľmi závažné, ako som povedal, pre Afriku a závažné pre vedu, závažné pre vzťahy medzi Európskou úniou a Afrikou. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. A blahoželáme autorom písomného prehlásenia. Teraz prejdeme k nášmu programu. To je diskusia o správy pána Davisa, konkurencieschopnej školíkového